Dobrý deň, kolegovia. Skôr ako pristúpime k hlasovaniu, dovolte mi vysvetliť, že elektronické výsledky, alebo systém elektronických výsledkov má chybu, má poruchu. je možné, že nebudeme tým pádom vidieť okamžite výsledky, budeme musieť teda potom prečítať. Mám zapnutý mikrofón, ale začnem od znova. Drahí kolegovia, systém elektronických výsledkov má nejakú poruchu, je možné. Tým pádom e, budete vidieť len tie dva grafy. Nebudete vidieť ale prísluchajúce výsledky ale na tých vašich malých monitoroch zrejme výsledky vidieť budete. Vyskúšame si to, takže poprosím o trpezlivosť. Prvý bod, odporúčanie do druhého čítania o stanovisku Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. A myslím, že pani Alfano požiadala o slovo. Colleghi, a nome dell'articolo 175 v mene článku 185 rokovacieho poriadku žiadame, aby tento text bol vrátený príslušnému výboru. My sme ho preskúmali, ale sú tam niektoré body, ktoré treba vyskúmať a tie zabránia tomu, aby sa mohli efektívne zvieratá chrániť. E, treba umožniť experimenty so zvieratami, ale je tu riziko, že to isté zviera bude používané E, vo viacerých pokusoch a pritom bude trpieť. Nejde tu o to, že mm, sme zaujali extrémne e, stanovisko, ale chceme, aby bol rešpektovaný článok 13 zmluvy o EÚ, kde sa hovorí o e, povinnosti chrániť zdravie zvierat. Nejde tu o obmedzovanie výskumu, chceme nájsť udržateľné riešenie, nechceme prijať smernicu, ktorá sa bude musieť zakrátko opravovať. Nie je to politické ani ideologické stanovisko, je to čiste ľudské stanovisko. Mrs. Alfano. Pani Alfano, ďakujeme za tento návrh. Chce, je tu 40 kolegov, ktorí by eh, podporili takýto návrh. Poprosím, postavte sa. Myslím, že je to 40 bez toho, aby sme to počítali. Teraz poprosím jedného, kto je za. Pani Evans je pripravená vystúpiť za návrh. Nech sa páči, pani Evans. Ďakujem, pán predseda. My podporujeme, aby sa to vrátilo naspäť na e, výbor pretože máme vážne obavy, pokiaľ ide o súčasnú verziu textu. Členské štáty majú v tejto situácii možnosť prijímať prísnejšie opatrenia na oblasti ochrany zvierat, ak tak budú chcieť. V budúcnosti nebudú mať túto možnosť na základe tejto navrhovanej legislatívy, tým pádom nedojde k zlepšeniu a to je v rozpore s tým, čo sme odsúhlasili v prvom čítaní. Takisto by mali veľmi jednoznačne konštatovať, že alternatívy by mali byť využívané, kde sú možné, ale to, čo je tu naformulované, tak nedáva túto možnosť. Takisto je tu jasné, e, jasná definícia, ktorá hovorí o e, primátoch okrem človeka a ich používaní. Veľa problémov, ktoré majú súčasnou legislatívou, e, vyplynulo z rozdielných výkladov v jednotlivých členských štátoch. Je nevyhnutné posilniť diskusiu o týchto bodoch a iných sporných bodoch, aby sme zabezpečili, že tu bude vládnuť úplná jednoznačnosť, aby sme zabezpečili, že legislatíva bude účinná. Ďakujem. Okay. And one speaker against. I got a a proti, pán De Castro, ktorý vystúpi proti. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Pán predseda, vážení kolegovia, som predsedom výboru pre poľnohospodárstvo, ktorý je gestorským výborom. Ja sa chcem vrátiť k správe Jegler. E, debatovali sme o tejto téme viac ako rok aj pol a jasne sme sa vyjadrili za prijatie spoločného stanoviska. Nikto nehlasoval proti, došlo iba k niekoľkým zdržaniam sa. Nevidím žiadny dôvod na to, aby sme opätovne skúmali tento text a preto môžeme pokojne dnes hlasovať. Ďakujem. Uh, rapporteur, Teraz si vypočujeme spravodajkyňu pani Jegla. Pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, som prekvapená týmto návrhom. Moja kolegyňa tu dnes ráno nebola počas rozpravy. Som prekvapená, pokiaľ ide o tento návrh zo strany pani Evans. Pani Evans ako tiaňová spravodajkynia zelených eh, bola prítomná pri všetkých trialogoch a 7. apríla, teda ten kompromis, ktorý bol dohodnutý 7. apríla, tak ten podporila. Na výbore Agri zelení predložili pozmeňovacie návrhy a opäť ich predkladajú dnes. To je legitímne. Ide práve o tieto pozmeňovacie návrhy, tak ako to už popísal aj predseda skupiny, tak e, boli s výnimkou zelených zamietnuté tieto pozmeňovacie návrhy všetkými ostatnými s politickými skupinami. Chcem vás poprosiť, aby tento kompromis, ktorý sa nám podarilo nájsť a ktorý je kompromisom, ktorý ani mňa nenaplňa úplnou spokojnosťou a ktorý určite nemôže byť uspokojivý z pohľadu všetkých e, tých aspektov, pretože je kompromisom v konečnom dôsledku, ale jednoducho teraz zamietnúť všetko, čo sme požadovali, by nebolo dobré. Tým pádom by sme e, sa dostali do stavu starej smernice z 86. a museli sme naďalej žiť s touto smernicou, aj, pokiaľ ide o tie pokusy a zdravie alebo blaho zvierat. Preto správame teraz krok k zlepšeniu ochrany zvierat. Ďakujem vám. Ďakujem, to je faktická poznámka. Ďakujem, pán predseda. Aby som objasnila postoj našej skupiny. Chcem povedať z tohto miesta, že niekedy je veľmi ťažké sledovať z pohľadu celej frakcie prebeh trialogu. Keď zistíme, že nechce uznať spravodajkyňa, že počet pokusov na zvierat stúpne na základe tejto právnej úpravy, že počet pokusov na primátoch takisto bude rásť, a že členské štáty už nebudú mať možnosť prijímať prísnejšie opatrenia nad rámec tejto úpravy, tak potom e, je podľa mňa legitimné a možné navrhnúť to vrátenie späť do výboru. Ak to nie je možné, tak potom to určite nesvedčí o dobrom fungovaní parlamentu. Ďakujem za pozornosť. Well, thank, thank you for illuminating your group. Ďakujem za to, že ste osvetlili ťažkosti, ktoré mala vaša skupina v tomto bode ale myslím si, že snemovňa je suverénna a budeme hlasovať. Tí, ktorí sú za návrh, prosím, ukážte to, dajte to najavo. Tí, ktorí sú proti tomuto návrhu uznesenia. A budeme pokračovať s hlasovaním, pretože toto uznesenie nebolo prijaté. Prvá položka je pozmeňujúci návrh, je to menovité hlasovanie, začíname hlasovať. The vote is closed. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Toto sú čísla, to je dobré, že už elektronický hlasovací systém funguje. Dvojka, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie skončilo. Pozmeňujúci návrh číslo 2 bol tiež zamietnutý. Postupujeme k návrhu číslo 3, menovité hlasovanie. Začíname hlasovať. Hlasovanie skončilo. Aj tento pozmenujúci návrh bol zamietnutý. To znamená, že stanovisko rady bolo schválené. Ďakujeme spravodajkyni pani Jegle. Teraz prechádzame k správe pána Uriho k usmerneniam. Máte slovo. Technická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Posledné dva dni sme, dos- sme boli zaplavení 200 tisíc e-mailami. Mohli by služby urobiť niečo s tým, aby sme nemuseli mrhať časom na vymazávanie tohoto obrovského množstva mailov? Ďakujem pekne. je mechanizmus v systéme Outlook, ktorý vymazáva vaše e-maily. Automaticky dá sa nastaviť, ale to je záležitosť medzi vami a vašimi voličmi. Pani Sinclair, máte slovo, technická poznámka. Ako často voliči sa s vami môžu konštantovať? Hambite sa, vaši voliči môžu sa s vami skontaktovať, kedy chcú, priamo. Kto ste vy? Ďakujem za zdôraznenie môjho názoru, pani Sinclair. Postupujeme ďalej v hlasovaní. Hlasujeme menovite o zamestnanosti teraz. Teraz hlasovanie skončilo. O 32 pozmeňujúcich návrhoch boli prijaté. Teraz prichádzame k sérii pozmenujúcich návrhoch. Začnem hovoriť hlasnejšie, ak ma nepočujete. Peťka, menovitým hlasovaním hlasujeme teraz. Končíme hlasovanie. Pozmenujúci návrh číslo 5 bol prijatý. Pozmenujúci návrh 12 menovitým hlasovaním hlasujeme teraz. Hlasovanie skončilo. Doplňujúci a pozmenujúci návrh číslo 12 bol prijatý. 13. Menovité hlasovanie hlasujeme teraz. Hlasovanie skončilo. Pozmenujúci návrh 13 bol prijatý. 16. Ukážte, kto je za zdvihnutím rúk. Kto je proti, ukážte. Prijatý aj keď boli ľudia, ktorí sa zdržali. Začíname hlasovať k 19. menovité hlasovanie. Hlasovanie skončilo. Pozmenujúci návrh 19 bol prijatý. Návrh 28 menovitým hlasovaním. Začíname hlasovať teraz. Hlasovanie skončilo. Pozmenujúci návrh číslo 28 bol prijatý. 30. Menovité hlasovanie. Začíname hlasovať teraz. Hlasovanie skončilo. pozmeniť návrh číslo 30 bol prijatý. 40. Kto je za ňu, ukážte zdvihnutím rúk. Kto je proti, ukážte zdvihnutím rúk. Kto sa zdržal, tento návrh bol prijatý. 41. Kto je za, proti, kto sa zdržal. Návrh bol prijatý. 43. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Tento návrh bol prijatý. Prechádzame k 55-ke menovitým hlasovaním. Začíname hlasovať teraz. Hlasovanie skončilo. Pozmenujúci a doplňujúci návrh číslo 55 bolo zamietnutý. 31. -tka. Kto je za ňou? Proti nej. Kto sa zdržal? 31 bola prijatá. Teraz 32. Menovitým hlasovaním začíname hlasovať. Hlasovanie skončilo. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Pokračujeme 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 48 menovité hlasovanie. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. 48 bola prijatá. 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Návrh 4. Menovitým hlasovaním začíname. Hlasovanie skončilo. Pozmienujúci návrh 4 bol prijatý. Návrh 52, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pri zamietnutý, opravuje sa rečník. Pokračujeme 5, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 53, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 9, za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 60. menovitým hlasovaním. Začíname teraz. Hlasovanie skončilo. Pozmeňujúce doplňujúci návrh 60 bol prijatý. 61. Menovité hlasovanie. Začíname teraz. Hlasovanie skončilo. 61 je prijatá jednoduchou väčšinou. 54. Kto je za? Ukážte zdvihnutím rúk, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutá. 17. Menovitým hlasovaním. Hlasovanie skončilo. Pozmeňujúci návrh 17 bol prijatý. 62. Menovité hlasovanie. Začíname hlasovať o 62. Končíme hlasovanie o tomto návrhu. Prijatý. 63. Menovité hlasovanie. Začíname hlasovať. Hlasovanie skončilo. Tento návrh je tiež prijatý. Mám tu návrh komisie pracovať, eh, hlasovať, kto je za, kto je proti. Prijatý návrh komisie. A teraz legislatívny e, návrh, menovite hlasovanie začína, hlasovanie skončilo. A teraz zablahoželáme pánu Urimu, pretože jeho návrh bol prijatý väč- väčšinou hlasov. Ďalší bod na programe je hlasovanie o siedmých návrhoch uznesení Det gäller ändringsförslag 48 och det har insmugit sig ett fel när det gäller návrhu 48. Tam sa vľudila chyba, pokiaľ ide o minimálnych príjmoch. Vo švedštine sa hovorí o minimálnej mzde a nie minimálnom príjme. Tam je chyba, je nevyhnutné upovedomiť prekladateľskú službu a potom to zmeniť patrične. Ďakujem pekne. Budeme musieť eh, tieto veci teda vyriešiť. Eh, iná faktická poznámka nie je predsa len. Nech sa páči. Chcem poprosiť radu, aby sledovala naše dnešné hlasovanie. Prosím o krátke stanovisko. Well. Also ich fordere den Rat auf, unserer Stellungnahme zu folgen. Teda chcem, aby rada sledovala naše stanovisko a priebeh tohto hlasovania. E, ďakujem, rada bola prítomná počas rozpravy a bez pochyby budú veľmi pozorne sledovať e, to, čo e, povie parlament, tak ako nás uistil aj včera večer. Pán Butikov, chcete sa prihlásiť? Moje hlasovacie zariadenie mi umožňuje len súhlasiť, nie odmietnúť. Troška ma to desí. In the immortal words, we'll send a technician. E, pošleme technika, ak to nebude fungovať. Poďme teda ďalej. Ďalšie uznesenie. Najskôr je to návrh, spoločný návrh na uznesenie. Pán Maro, máte slovo. Sí, presidente. Eh, Predsedajúci, na hlasovacom zozname nevidím žiadosť o menovité hlasovanie na základe dohody medzi s politickými skupinami žiadam o elektronické hlasovanie, kde teda nie o nominálne hlasovanie. Um. na vedomie. Pán Havec? Bol som informovaný, že dohoda bola dohodnutá a preto je možné hlasovať menovite a prosím aj ja o takýto postup. Nehovorím o pozmeňujúcich návrhoch. Ja chcem celý návrh na uznesenie predložiť na hlasovanie. Mám námietky proti menovitému hlasovaniu. Chcem sa spýtať, či niekto iný. Pretože ak 40 ľudí bude mať námietky proti menovitému hlasovaniu, nesmieme takto hlasovať. Ak nie sú námietky, v tom prípade predkladám spoločné uznesenie, prepačte, ospravedlňuje sa rečník. Pán Howard, chcete oddelené hlasovanie po odsekoch? Nie. Ešte niekto iný chce namietať proti hlaso- a chce hlasovať po odsekoch? Všetko spolu? Budeme hlasovať menovite? Je to teraz jasné, ako to bude? Odsek 7. Ja mám námietku je to tretí bod, pán Tenok chce niečo povedať. Chce menovité hlasovanie o celom texte, nie len po ocekoch. Ja myslím, že to je rozumný návrh a predkladám ho snemovni. Čiže budeme hlasovať o sedmičke. Zdvihnite ruky, prosím. Kto je proti oceku 7? Prijatý veľkou väčšinou. Teraz Peťka v predbežných ustanoveniach, v úvodných ustanoveniach Peťka bola tiež prijatá veľkou väčšinou a teraz predkladám menovitým hlasovaním celý text. Teraz hlasujme. Hlasovanie skončilo. Uznesenie 658 za. Je to jasné. Ďakujem kolegovia. Uznesenie bolo prijaté. Yes. point of order from Mrs. Technická poznámka, pani De Kaiser. To act that I wanted to vote, but... Chcela by som hlasovať, ale moje hlasovacie zariadenie je v neporiadku. Ďakujeme pani De Kaiser, berieme to na vedomie. Okay. Thank you so much. Pokračujeme s vysvetľovaním hlas- hlasovania. Pán Kalinovský, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, napredovanie technológií podmienuje napredovanie hospodárstva. Mali by sme preto hľadať lepšie riešenie.